ďalší bod. Štyri návrhy uznesení o Laose a Vietname a dostávajú slovo autory. Najskôr pani Veronik de Kaiser. Ďakujem pekne, pán predseda. Toto je opäť naliehavý prípad e, o Laose a Vietname. Zažili sme už iné v minulosti na pôde parlamentu, ale toto naozaj nemôže ostať nepovšimnuté sme dosť nepokojení od roku 2006. Vtedy Vietnam bol stiahnutý z čierneho zoznamu USA, čo sa týka e, porušovania ľudských práv, ale represálie proti e, ľudskoprávnym aktivistom e, sa zintenzívňujú. Uvediem iba jeden príklad. Je, veľmi zjavný. Ide o pani Trang Sang Taiti. Je to blogerka, novinárka, aktivistka a je väznená za zvláštne dôvody, ale asi najvýraznejším je, že obhajuje slobodu prejavu a ľudské práva. Má silnú cukrovku, jej zdavie jej krehké, bojíme sa o jej život a žiadame e, nielen vhodnú zdravotnú starostlivosť vo väzení, ale aj jej okamžité prepustenie. Ja mám veľmi rada Vietnam, pretože pretože Vietnam je veľkou krajinou a bude predsedať ASEANu v roku 2010. A myslím si, že e, prijať e, e, ustanovenia, ktoré budú viac v súlade s medzinárodnými normami, by mohli iba posilniť morálnu autoritu Vietnamu. Ďakujem pekne. Tomáš má na dve minúty, prosím. Ďakujem. Situácia eh, ohľadom ľudských práv vo Vietname je znepokojujúca. Náboženské prenasledovanie, predovšetkým eh, kresťanov a buddhistov sú na dennom poriadku. Kto je za slobodu a ľudské práva, je zastrašovaný a systematicky je nad ne vykonávaný dohľad. Eh, stovky mníchov boli napadnuté, vyhnané z kláštora Batna. Polícia sa iba prizerala a nezasiahla Tí, ktorí našli v nejakých iných kláštoroch prístrešie, tak boli zastrašovaní tam. Je znepokojujúce, že mnohé požiadavky a naliehania zo strany EU aj iných častí sveta zlepšiť situáciu v oblasti ľudských práv e, sú ignorované. A pritom sú stovky dôvodov, na to, aby konečne došlo k zmenám, keďže Vietnam budúci rok prevezme predsedníckú stoličku ASEANu. A situácia nie je lepšia ani v Laose. Začiatkom novembra viac než 300 eh, de, eh, pokojných demonstrantov, ktorí eh, sa hlasili za demonstráciu, bolo brutálne zbytých. Každá snaha o politický dialog v tejto krajine sa už na začiatku ničí zo strany, strany ktorá tam má moc. E, takisto je tam približne 500 e, hmongských e, utečencov, ktorí žijú v táboroch na severe Thajska. Títo nedostávajú štatút, oficiálny štatút utečencov. Lekári bez hraníc, organizácia, ktorá bola aj dnes tento týždeň v parlamente, hovorí, že nemôže humanitárne pomáhať v týchto táboroch, pretože Eh, veľmi eh, eh, často sú tam ľudia zatýkaní a odsúvaní naspäť do Laosu bez varovania. My teraz žiadame komisiu aj radu, aby nás presne poinformovali, ktoré dohody s týmito krajinami, ktoré sa uzavreli, sa vlastne dodržiavajú a ktoré sa konsekventne nedodržiavajú a e, treba teda, aby sa konečne e, vytvoril tlak na obe vlády vo Vietname aj v Laose. Pani Hautal, na jednu minútu, nech sa páči. Mies. On tervetullut uutinen, että ASEAN valtiot ovat perus... Je to dobrá správa, že e, štáty ASEAN si vytvorili regionálny úrad pre ľudské práva. A toto pozadie e, našej správy je naozaj šokujúce. Tieto, tieto stovky mníchov, ktorí sú vystavení násiliu, mala som možnosť v mojom výbore sa prednedávnom stretnúť e, s niektorými z týchto mníchov. E, situácia vo Vietname je čoraz pozoruhodnejšia. Treba odsúdiť, že viac než 300 mníchov a mníšok z dvoch kláštorov boli naozaj napadnutí e, za použitím násilia a sú neustále prenasledovaní. Existujú odporúčania um, um, Rady pre ľudské práva OSN. Sú návrhy, aby OSN vyslala e, skupinu pozorovateľov, ktorí by preskúmali situáciu týkajúcu sa ľudských práv vo Vietname. Toto treba podporiť. Teraz um, budú mať slovo rečníci za jednotlivé politické skupiny. Pán Preda má slovo ako prvý. Sute persoane sa află în detenție pentru opiniile lor politice și religioase, iar atacul violent împotriva călugărilor budiști survenit la sfârșitul lui mnohí sú zatýkaní kvôli svojmu náboženskému presvedčeniu. A svedčí to o tom, že Vietnam nechce zlepšiť situáciu ľudských práv. Laos je pod eh, vojenskou diktatúrou a líder hnutia, hnutia študentov a učiteľov je stále taj, tajne väznený a nedávne e, demonstrácie v prospech ľudských práv boli e, potlačené e, armádou a všetci, ktorí sa zúčastnili na týchto demonstráciách, sú stíhaní Musí sa rešpektovať e, medzinárodné právo v tejto oblasti, ochrana menšín a taktiež tí, ktorí iba vykonávajú svoju slobodu vierovýznania, musia byť rešpektovaní. Medzinárodné spoločenstvo musí zblízka sledovať situáciu ľudských práv v týchto dvoch krajinách a musí využiť všetku svoju, všetok svoj, všetok svoj vplyv na zmenenie situácie. Ďakujem teraz pani Geringe de Odenberg. Ďakujem, pekne, pán predseda. Vyjednávania na tému nového porozumenia partnerskej spolupráce musia takisto zohľadňovať dodržiavanie práv obyvateľov. Z terajšej situácie vyplýva, že situácia vo Vietname je veľmi znepokojivá. Pre všetkým, čo sa týka Ehm, represí a zákazy internetu. Vy Na internete máte voľnú výmenu informácií a slobodný pohľad na celosvetovú situáciu, ale momentálny na situácia e, vo využívaní internetu, e, za to sa penalizujú. Napríklad e, práva človeka alebo propagovanie demokracie. Prepačte, hovorí pán predseda, môžete hovoriť trošičku trošičku um, pomalšie. Takže uh, predpisy z roku 2008 týkajúce sa blogov uh, prikazujú, aby sa e, tieto materiály rozdistribuovali ehm, celo, v, celom národe. Je dôležité, že sú tiež zakázané zahraničné NGO znepokojujúce sú všetky fakty, ktoré sa nám dostávajú z Vietnamu, aj čo sa týka právnej e, spolupráce. Je dôležité, aby e, sa vyjednalo dodržiavanie ľudských práv. Ďakujem veľmi pekne, pán Fandán. Ďakujem. Alde skupina si myslí, že Laos a Vietnam nie sú demokraciami, ľudské práva nie sú zaručené v týchto dvoch krajinách, ani náboženské, ani iné práva. To znamená, že z celého srdca podporujeme toto uznesenie a žiadame radu a komisiu, aby konali tak, ako je to potrebné v tejto situácii. Ďakujem pekne. Ja ďakujem vám, pán Van Balen, teraz pán Legutko. Pán predseda, ja by som chcel ešte raz počiarknúť dramatickú situáciu kresťanov v Laose a vo Vietname, pretože v obidvoch týchto krajinách sa celá štruktúra orientuje na deštrukciu kresťanstva katolickej cirkvi a rovnako aj e, protestantských e, združení komunistická strana považuje kresťanstvo za um, církev reprezentujúce západný imperializmus. A formálne uh, sú tu, sú tu represie uh, veľmi rôzneho, rôznej povahy. Um, niektorých dokonca zatvárajú na psychiatrických uh, mm, zariadenia, psychiatrických zariadenia. A toto my ako Európania nemôžeme trpieť. Ehm, mnoho ľudí v Európe bojuje s kresťanstvom, ale napriek tomu myslím si, že je ehm, potrebné, aby sme sa postavili proti barbarstvu, ktoré v niektorých azijských krajinách vidíme. Ďakujem, pán Legutko, pani Rita Korhola, jednu minútu. Arvoisa puhemies, Laos on syyskuussa ottanut yhden tärkeän... Ďakujem, pán predseda. Laos ehm, urobilo v septembri veľký krok na zlepšenie situácie. Um, um, dohodlo sa, um, dohod, teda pristúpili k, k charte ľudských práv a chcú ju dodržiavať. Na druhej strane však to vyzerá tak, že prax je e, z časti iná od politickej vie, vôle dostať sa ďalej. V roku 1999 boli študenti zatváraní, ktorí ešte stále sú vo vezení. Týchto je nutné prepustiť. A sú ľudia, ktorí v poslom čase boli dokonca uväznení pri pokojných demonstráciách. Je skutočne potrebné, aby sme čím skôr nastolili na zmene legislatívy a musí byť prispôsobená medzinárodným predpisom. Jednoducho musíme e, tu vytvárať aj demokratické systémy a dbať o to, aby sa situácia e, ľudí zlepšila. Ďakujem, pán Tarabela. Ďakujem pekne. V júli 2007 som sa tu tešil, že rok 2006 bol rokom politickej otvorenosti pre Vietnam. Vietnam by mal umožniť všetky vierovýznania a všetci by mali mať takéto právo, ale dva roky potom sa nič nezmenilo, sloboda vierovýznania neexistuje de facto a sú e, buddhistickí mnísi zatýkaní čím ďalej tým viac. E, ASEANu bude predsedať Vietnam e, v roku 2010 a robia úsilie v oblasti vzdelávania, zdravia a tak ďalej, ale chceme im pripomenúť dôležitosť ľudských ľudských práv, pretože budú príkladom ako budúca predsednícka krajina ASEANu a teší ma, že vláda ratifikovala Medzinárodný pakt o občianských e, právach. Tento pakt musí byť dodržiavaný aj čo sa týka práva e, prejavu a združovania sa. A taktiež treba prepustiť všetkých, ktorí boli zatknutí 2. Eh, oktobra 2009 pri pacifistickom, eh, pri pacifistickej demonstrácii, ako aj všetkých eh, z hnutia 26. oktobra 1999. Pán Čarniecky na minútu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážená dámy a páni. V tomto parlamente sme hovorili o Vietname predovšetkým v kontexte, v kontexte stíhania putistov. A dnes musíme znova hovoriť o porušovaní práv na vierovýznanie a teraz sa to týka kresťanov. Je to skutočný stály element politickej skutočnosti v týchto dvoch krajinách. A Takisto, čo sa týka dodržiavanie práv, ľudských práv, my musíme povzniesť náš hlas. E, napríklad ja ako politik, ako bloger, e, dosť ma v Polsku poznajú, ja by som chcel e, protestovať proti prenasledovaniam, ktoré e, sa, e, ktoré sú údelom našich kolegov, blogerov na internete vo Vietname. Je potrebné tu na, uh, urobiť nápravu. Ďakujem. Signor Mauro. Pán Mauro, nech sa páči. Signor Presidente, persecuzioni e Ďakujem. Diskriminácia a prenasledovanie na náboženskom základe vo Vietname nie sú novinkou. Netrvajú jeden deň, mesiac, trvá to 50 rokov. Zopakujem iba tie posledné udalosti, demolácia katedrály v meste Vilong, namiesto nej sa tam vybudoval park, alebo eh, buldozery, ktoré eh, zničili katolický eh, cintorín v Hanoji alebo potom e, rôzne zastrašovanie e, katolických kňazov a zástupcov cirkvy. Sú to naozaj veľmi znepokojujúce e, udalosti z bezpečnostných dôvodov. Takisto strana dala zákaz za 2000 internetových stránok s politicky nevhodnými informáciami pre nich. Ehm, Kresenia sú e, tam stále prenasledovaní, e, hrozí sa im, e, sú často vyhaňaní zo svojich dedín. Ehm, je prirodzeným právom svoju slobodu vierovýznania môcť uplatniť, takže musíme sa naozaj za toto zasadiť a je to naša povinnosť. Ďakujem pekne. Pán predseda, samozrejme, nie, nie sme v stave zaznamenávať, zaznamenávať každé, každú udalosť týkajúce sa porušovania ľudských práv, ale sú určité krajiny, kde sú skutočne porušované základné ľudské práva, ale keď ich chceme nejakým spôsobom na to upozorňať, musíme uh, si uh, vidieť aj e, krajiny, e, kde e, ľudia nemôžu slobodne vyjadrovať svoju vieru, nemajú náboženskú slobodu a nemôžu manifestovať svoje presvedčenia. Preto treba zaznamenať všetky prípady, kedy sa markantne porušujú takéto práva. Musíme uvieť takéto miesto na zemepisnej mape našej zemegule, pretože vidíme, že tu je vidíme, že to bola, toto bola krajina, kde pánovala doteraz veľká voľnosť, predovšetkým čo sa týka vierovýznania. Ja si myslím, že je potrebné, aby sme sa zastávali dodržiavania týchto základných e, ľudských práv. A tu musím spomenúť Taliansko, ktoré sa negatívne zviditeľnilo. Myslím si, že je e, potrebné, aby sme e, hovorili o dodržiavaní ľudských práv a aby sme uvádzali každú krajinu, ktorej sa porušuje. President, Vietnam and Laos sadly Ďakujem. Vietnam a Laos e, sú e, posledné e, zvyšky okrem Číny, ktoré sú vlastne diktátorskými komunistickými režimami, ktoré zakazujú mierové spôsoby využívania teda slobody, vierovýznania, zakazujú blogerov a podobne v Laose sú Mongovia prenasledovaní, musia sa utekať do Thajska vo Vietname sú to zase iní, takže ja dúfam, že medzinárodné eh, úsilie na strane OSN aj EÚ eh, sa síce snaží, ale komunistické režimy nikdy nemôžu byť liberálnymi demokraciami. Ďakujem. Ďakujem a slovo má teraz komisár de Gucht. Nech sa páči. Thank you, uh... Ďakujem. Pán predseda, Vážení kolegovia, dovolte mi, aby som sa v prvom rade venoval Laosu. Komisia je toho názora, že v posledných rokoch došlo k značnému zlepšeniu vo všeobecnej politickej situácii v Laose a súhlasí s Európskym parlamentom v tom, že ratifikácia e, zo strany Laocu e, medzinárodného e, dohovoru týkajúceho sa ľudských práv je, do, je dobrým krokom smerom k rešpektovaniu základných práv, združovania sa, tla- slobody tlače, vierovýznania a podobne. Vítame teda ratifikáciu tej, tohto dohovoru aj dohovoru proti korupcii. Laoská vláda Takisto e, hovorí, že zmenila svoje právo týkajúce sa registrácie e, medzivládnych, e, mimovládnych organizácií, čo prispieje k budovaniu občianskej spoločnosti v tejto krajine. Avšak stielame obavy Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o politických väzňov. Pokiaľ ide o tri osoby, ktoré parlament spomína, ktoré e, teda e, sa spájajú so septembrom tohto roku. E, teda ide o pána Kioča. Tento bol už vlastne prepustený. Dvaja z tých ďalších troch, pán Singh a Lun a Feng Fan a pán Tong Pasud Kaun, sú vraj pri dobrom zdraví. Orgány hovoria, že nevedia nič o pánovi Buavanovi Čan Mani Vongovi. Prepačte, ospravedlňujem sa za moju vyslovnosť, za ňu zodpovedný nie som. A diplomati a, a e, hovoria e, sa takisto aj o e, tých 300 zatknutých ľuďoch Ehm, nemáme teda z ich strany bližšie informácie o nich. Komisia zdieľa názor Európskeho parlamentu, že zadržiavanie ehm, tých 158 ľudí v Nong Kai si vyžaduje ehm, naliehavé riešenie a preto komisia apeluje na Laosku a thajskú vládu, aby umožnila týmto ľuďom usídliť sa v krajinách, ktoré im poskytli azyl. Pokiaľ ide o laoských hmongov v thajských táboroch, treba e, tu zabezpečiť jasný e, screening, aby sme sa presvedčili o skutočnej situácii. A dovolte mi teraz prejsť k Vietnamu. Komisia zdieľa e, obavy parlamentu týkajúce sa prístupu vietnamskej vlády k ľudským právam. Prednedávnom bolo veľa ľudí zatknutých, blogery, bojovníci za ľudské práva, Eh, predstavitelia náboženských eh, skupín ako eh, mierových buddhistov a podobne spôsobili v Európe veľký ohlas. Vietnam podpísal príslušné medzinárodné zmluvy týkajúce sa ľudských práv a preto ho žiadame, aby ich aj aplikoval a týchto ľudí prepustil, teda vrátanie Trang Hai Tantu, e, spisovateľky, aj pána e, Nguyen Van Leeho, ktorí momentálne sú zadržiavaní za to, že e, iba mierovo vyjadrili svoj názor. Nezávislejšie médiá by mali mať možnosť vyjadrovať sa slobodne aj v časoch teda hospodársky zložitých. Toto si bude vyžadovať teda zmenu vietnamského zákona o tlači a my sme si však e, my však máme dôveru e, v zrelý dialog ohľadom ľudských práv s Vietnamom a jeho dopad. Dúfame, teda, že dialog a kooperácie, e, že, že je dobrý, ale musia dialog a kooperácia ukázať aj konkrétne výsledky. Ale myslíme si, že je to tá najlepšia cesta, ako zlepšiť stav. Ďakujem pekne, pán komisár. Rozpravu sme skončili k tomuto bodu týmto a hlasovať budeme dnes na konci zasadnutia. A na programe zasadnutia máme teraz 5 návrhov uznesenia o Číne. Ide o práva menšín a vykonávanie trestu smrti. Na úvod tohto bodu udelím slovo pani de Kaiser. Merci, monsieur. Ďakujem pekne, pán predseda. Moja skupina stiahla podpis